Prosím, láskavo sa usadte. Pokračujeme v našom prerušenom zasadnutí, dámy a páni. Kolegyne, kolegovia, dnes predpoludním sme z Pakistanu e, dostali šokujúce správy. V škole e, bolo zabitých viac ako 120 ľudí, z toho viac ako 100 detí, a to členmi Talibanu, chladnokrvne zavraždený. V zajati týchto teroristov sa nadalej nachádza ešte viacero ľudí. E, tento zbabelý e, zločin nás naozaj šokuje a ešte znova ukazuje neludskosť, s akou e, postupuje Taliban a ako presadzuje svoju neludskú a fanatickú ideológiu a čo nás osobitne e, šokuje, že sú ani pred vraždami detí. Náš súcit patrí v týchto minútach e, obetiam, e, ich rodinám a priateľom a naozaj vyjadrujeme solidaritu Pakistanu a v mene Európskeho parlamentu vyslovujem našu sústrasť všetkým príbuzným a myslím,